slovo dávam pani podpredsedničke. Ďakujem pekne. V Sýrii máme najväčšiu humanitárnu tragédiu v našom regióne od druhej svetovej vojny. 6,5 milióna Sýrčanov sú interne presídlení a pokiaľ boje budú pokračovať eh, aj naďalej, tak to budú utečenci budúcnosti E, sú tisícky Sirčanov, ktorí nemajú prístup k humanitárnej pomoci e, v častiach alebo v mestách, ktoré sú obklúčené. E, máme milióny sírskych utečencov a pravdepodobnosť je vysoká, že toto číslo bude naďalej rásť, keďže aj boje v teréne pokračujú. Hlad v rámci Sýrii, vyhľadovanie ľudí je používané ako nástroj vojny, najmä proti ľuďom, ktorí sú najviac zraniteľní, ako sú deti alebo ženy. E, Syria teraz e, garantovala humanitárny prístup v Madaji, ale to nestačí. Sú ďalšie e, mesta, ktoré sú obklúčené. Už niekoľko mesiacov ľudia nemajú prístup, prístup k jedlu, k liekom, základným službám. Viaceré miestne prímeria, ktoré boli dosiahnuté, v posledných mesiacoch sú istým spôsobom pozitívnym e, trendom, napríklad v meste Homs, ale stále, samozrejme zďaleka to nestačí. E, cieľ e, celo národného primeria medzi opozíciou a vládou je veľmi aktuálny. Bombo, bombardovanie civilných infraštruktúr, ako napríklad nemocnice, najmä zo strany sírskeho režimu a jeho spojencov je neakceptovateľné. Práve preto je dôležité, aby spolu so snahami naštartovať politický proces, sme požadovali aj to, aby všetky strany prestali bombardovať a útočiť na civilné ciele, aby takisto prestali obklúčovať e, civilné oblasti, aby plne rešpektovali medzinárodné humanitárne právo. Bolo by, myslím si, hrozné, e, ak e, sa situácia nezmení v teréne ani v čase, keď sa, dúfajme, naštartuje politický proces pokiaľ ide o boj proti islamskom štátu v Iraku, tam istý pokrok bol dosiahnutý, ale v Syrii veľmi nie. A chcem povedať jasne, že e, teroristická skupina asi nebude plne porazená, pokiaľ občianská vojna v Sýrii bude pokračovať. ISIS e, vychádza práve z tohto chaosu v Sýrii a v Iraku. A iba ak bude Sýria jednotná, ak Sýria ukončí svoju občianskú vojnu, pokiaľ nájde spôsoby, ako e, sa zmieriť e, sama so sebou, tak iba vtedy e, porazíme islamský štát. V týchto týždňoch a dňoch a toto si ľudia veľmi dobre uvedomujú, že toto je podmienka bojovať proti islamskému štátu a vyhrať tento boj, sme pracovali na tom, aby sme takýto jednotný front spoločne vytvorili aj mimo Sýrie, aj v rámci Sýrie. Európska únia zohráva v tomto procese dôležitú úlohu. Poprvé chcem povedať že to robíme najmä z humanitárnych dôvodov, ale aj preto, lebo vieme veľmi dobre, že ukončenie vojny v Sýrii sa týka našej vlastnej bezpečnosti, pretože je to jasná e, podmienka boja proti, lepšie boja proti islamskému štátu a je to v našich zájmoch celkovo. E, my podporujeme tieto diskusie, ktoré prebehli vo Viedni, boli tam dve kola e, rokovaní, ktoré boli náročné, ale celkom úspešné, potom aj v New Yorku a vedlo to potom k prijatiu rezolúcie 8254, ktorá bola jednohlasne prijatá. A konečne sa nám podarilo zjednotiť medzinárodné spoločenstvo pokiaľ ide o to, aká by mala byť cesta do ďalších mesiacov. A je tam istá dohoda, pokiaľ ide aj o obsah, aj o formu. Ukazujeme Sirčanom aj medzinárodným aktorom, že je jednota na medzinárodnej strane, e, ako postupovať do budúcna rezolúcia eh, si vyžaduje eh, sírske alebo vnútrosírske rokovania medzi vládou a opozíciou. Tieto rokovania sa pripravujú, ako dobre viete, a rokovania by sa mali začať v Ženeve možno už budúci týždeň. Eh, dala sa lehota 6 mesiacov na vytvorenie inkluzívnej vlády a dôveryhodnej vlády v Sýrii a potom ďalšie mesiace sú dané e, na to, aby, e, bol, aby prebehli ďalšie voľby na základe nového, novej sírskej ústavy s tým, že ak e, nové voľby majú prebehnúť, majú prebehnúť, tak budú musieť hlasovať aj Sirčania mimo Sýrie. Súčasťou politického procesu je e, v rezolúcii aj e, návrh mechanizmu implementácia monitorovania prímeria. Teda ide o ambiciozný eh, kalendár, náročný ambiciozný program, ale je jasné, že nemôžeme eh, čas už ďalej eh, len tak mrhať ním. Musíme nájsť sa konkrétne ciele a dúfať, že ten proces naozaj začne. Mier sa snáď približuje a možnosť započatia tohto procesu sa stáva reálnejšou. A vidíme, že sú nepriatelia mieru sú čoraz aktívnejší a súčasnú fázu by sme mali považovať za isté okno e, možností, príležitostí, ktoré tu ešte pred pár týždňami nebolo. Chcem povedať, že toto okno e, príležitosti nebude navždy otvorené, pokiaľ túto príležitosť nevyužijeme. Chcem takisto dodať, že si myslím a som presvedčená, že sa nám snať konečne e, podarí pri jednom stole dať dokopy všetkých jednotlivých regionálnych aktérov a to aj vďaka tomu, že minulý júl sa nám podarilo dosiahnuť dohodu, pokiaľ ide o Irán. E, tým sa tvorila možnosť, nie realita, ale možnosť inej spolupráce v rámci tohto regiónu. O tom budeme hovoriť aj e, v ďalšej diskusii. Ja som zvyknutá e, sem chodiť, kde dlho tu zostávať. Rada som v parlamente, ale chcem povedať, že teda podmienky isté sú splnené, ale samozrejme tá cesta bude náročná a vôbec nie jednoduchá. Stefan de Mistura, eh, vyslaný z OSN pre Sýriu, má našu eh, plnú eh, podporu, našu jednotnú podporu. Túto tému sme dali na program všetkých posledných rád pre zahraničné veci. Posledná sa konala teraz včera, ako možno viete, a naozaj bola k tomu detailná diskusia, ako podporiť tento proces, ako Stefana Demisturu v jeho práci podporiť ja som s ním v kontakte a nedávno sme sa stretli aj v Bruseli, aby sme hovorili o príprave rokovaní, o ďalších krokoch, o tom, ako Európska únia spolu e, s e, USA môže spoločne e, prispieť k implementácii rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Včera, ako som povedala, mali sme radu zahraničných, teda ministrov zahraničných vecí, hovorili o Sýrii, o ďalšej implementácii tohto, tejto rezolúcie. Európska únia a členské štáty budú podporovať tie vnútrosírske rokovania a takisto aj ďalšie procesy, pokiaľ ide o mediáciu, expertízu a budovanie konsenzu. Budeme podporovať e, prímeria a ako náhle prímeria budú v praxi fungovať, tak teda hovorím či už o tých miestnych prímeriach alebo aj celonárodnom prímeri. E, potom sme e, pripravení posilniť pomoc sírským občanom či už je to miestna vláda, rekonštrukcia, rehabilitácia krajiny. Tak ako sa snažíme aj v Iraku, je veľmi dôležité, aby oslobodené oblasti alebo regióny, ktoré um, sú v mierovej fáze, boli okamžite podporené zo strany humanitárnej pomoci, vždy keď ten uh, prístup tam je a keď tá možnosť tam je. Ako dobre viete, Európska únia je najväčší donor, uh, pokiaľ ide o sírskú krízu, pokiaľ ide o jej zvládanie. Zatiaľ len poskytli takmer 5 miliard eur a ministri e, sa včera dohodli aj na spoločnom prístupe Európskej únie a na príprave pred e, tou konferenciou o Syrii v Londýne. E, Kuwait, Norsko, Nemecko a Anglicko organizujú túto konferenciu v januári a februári. Pripravili sme veľkú podporu aj pre Turecko, pripravili sme ďalšiu podporu podporu a maličky aj pre Jordánsko a Libanon, aby sme ich podporili nielen v ich e, výraznej e, práci, pokiaľ ide o ochranu utečencov, ale aj preto, aby sme e, odolnosť týchto krajín posilnili, pretože tie sú naozaj exponované a vystavené tomuto riziku. Každá z tých dvoch krajín možno iným spôsobom a určite o tom budeme hovoriť aj dnes v rámci našich konverzácií, ale je to myslím veľká priorita pre Európsku úniu, aby sme investovali do odolnosti práve týchto dvoch krajín, aby sa nestalo, že v týchto krajinách budú nejaké bezpečnostné, sociálne, ekonomické alebo politické problémy, ktoré by tú krízu ešte mohli e, rozšíriť do regiónu. Treba byť pripravený na rýchle poskytnutie sta- e, humanitárnej stabilizačnej pomoci, ak sa situácia v Sýrii zmení. Ak sa dostaneme do tohto e, bodu, ktorý bude blízky mieru, povedzme, tak aby sme vedeli tejto krajine reálne pomôcť a potom e, neskôr budeme hovoriť aj o súčasnom napätí medzi Iránom a medzi Sadskou Arábiou a chcem dopredu povedať, že som diskutovala s ministrami zahraničných vecí jednej a druhej krajiny. E, povedala som im, že je veľmi dôležité, aby diskusie k Sýrii boli chránené, tak povediac, aby sa navzájom e, neovplyvňovali s týmto napätí medzi týmito dvoma krajinami, aby to nemalo nejaký negatívny dopad na tie rokovania v Sýrii. A takisto je veľmi dôležité, aby sme spoločne ako Európa nekoordinovaným spôsobom a spolu s našimi partnermi e, na prvom mieste USA, ale aj ďalšie krajiny, aby sme tento signál vyslali ostatným aktérom e, v regióne. Každý, kto má vplyv na e, bojúce strany v Sýrii, by im mal pomôcť dopracovať sa k mieru. Ehm, opatrenia budovania dôvery by mali byť okamžite implementované, aby sme vytvorili priaznivé prostredie pre rokovanie, aby sme garantovali, že tento proces bude dôveryhodný a že dos, mm, dosiahne konkrétne výsledky pre sírskych občanov. Je to kritická fáza politického procesu. To, čo sme si dohodli jednak vo Viedni a potom v New Yorku s regionálnymi, regionálnymi a medzinárodnými aktérmi sa musí stať e, praxou e, v teréne. Opak, v opačnom prípade nebudeme úspešní. Iba sírsky e, občania e, to môžu dosiahnuť, pretože medzinárodné spoločenstvo je pripravené pomáhať v tomto zmysle. Stretla som sa s koordinátorom e, sírskej opozície a ich e, negociačného týmu a potvrdila som, že sme ako aj pripravení podporovať tieto rokovania, podporiť budovanie kapacít počas rokovania potom aj v rámci politickej tranzície, keď sa začne. Takisto podporujeme prácu vyslanca OSN, pokiaľ ide o exkluzívne zastúpenie e, na rokovaniach a takisto sa snažíme pomáhať finančné úlohe riešenia e, tém alebo spôsobu e, organizovania tých rokovaní, iba pokiaľ tam budú zastúpené všetky sírske skupiny, e, dosiahneme ten konsenzus, ktorý je potrebný pre ďalšiu, e, ďalšie e, kroky. A bežne sa nehovorí o občianskej spoločnosti, ale aj to chcem spomenúť v tejto, v tejto diskusii. Občianská spoločnosť mimo Sýrie bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o budovanie týchto e, opatrení, budovania dôvery, ako napríklad miestne prímeria. Čiže občianská spoločnosť musí byť začlenená do diskusie a to čo možno najskôr všetky minority, všetky menšiny, aj náboženské skupiny by mali mať možnosť vyjadriť sa. Pokiaľ nejakú skupinu stade vyčleníme zo sektor, sektoriánskych dôvodov alebo náboženských, bolo by to zle. Iba inkluzívnosť e, je cestou k národnému zmiereniu. A takisto by to bol najsilnejší spôsob, e, ako bojovať proti islamskému štátu. To sme videli už aj v minulosti v Iraku. Musíme sa snažiť e, vyhnúť sa tým chybám, ktoré boli minulých rokoch bohužiaľ zrealizované. A chceme vytvoriť demokratickú, inkluzívnu Sýriu, nesektársku. Táto práca sa ešte iba začala, ale konečne už ideme dobrým smerom. Mier v Sýrii podľa mňa je možný a už sme posledný rok ukázali, že niektoré neuveriteľné aj pozitívne veci sa môžu stať. Tranzícia sa e, môže začať a islamský štát môže byť porazený medzinárodní a regionálni aktéry sú konečne spojení po piatich dlhých rokoch e, práce. A teraz je úloha Sirčanov, aby túto príležitosť využili, aby započali s tou tranzíciou, aby skončili s vojnou a aby e, zastavili islamský štát a musia vedieť, ako im všetci hovoríme a všetkým hovoríme, že budeme im v tomto procese pomáhať, aby e, medzinárodná medzinárodné spoločenstvo bolo jednotné, aby tento proces bol možný. Ďakujem pekne, ešte som dostala správu, ktorá sa týka predchádzajúcej diskusie, ale môžem teda túto správu, je to pozitívna správa, e, oznámiť Kolumbijská vláda a FARC oznámili hlavne dohodu o e, bilaterálnom prímeri a aj o mechanizmus, mechanizmus na jeho implementáciu. Toto sme dostali teraz e, informáciu od nášho vyslanca v Havane, takže možno, že takáto diskusia by mala čas, častejšie e, prebiehať. Dobre, ďakujem pekne, to je veľmi pozitívna správa samozrejme. Ďalej teda diskusia k Sýrii Začneme rečníci za jednotlivé skupiny. Pani Gabriel za EPP minúta, pán nech sa páči. Ďakujem pekne. E, ďakujem, pani vysoká predstaviteľka, za vaše jednoznačné posolstvo. Áno, e, povedali ste to jasne teraz, e, výzva pre Európsku úniu spočíva v tom, aby naozaj bol dosiahnutý pokrok jednak v politickom poli a tiež v humanitárnom poli. Chcela by som sa sústrediť vo svojich na štyri konkrétne body. Po prvé, príspevok členských štátov do tohto fondu. Vieme, že na to, aby sa riešila humanitárna situácia, je potrebné konať už teraz, ale predvedieť aj do budúcna. Členské štáty musia plniť svoje prísľuby a nesmie sa zabúdať, že aj toto je reakciou na utečeneckú krízu. Ďalej po druhé, diskusia v kontexte Ženevy. Je jasné, že vývoj situácie priamo v teréne musí zohľadniť angažovanie všetkých strán v tomto politickom procese. Nie len ako prejav dobrej vôle, ale tiež e, ako predísť e, rozporu e, medzi snahami samotných Sirčanov a tiež ostatných zúčastnených stran tohto procesu ďalej. A po tretie, zloženie opozičnej delegácie a taktiež účastníkov týchto rokovaní E, treba dbať o to, aby rozdiely e, medzi účastníkmi tejto medzinárodnej skupiny o rokovaniach nejako nebránili rozvoju procesu v samotnej Sýrii. E, výsledky procesu roku 2012 sú jasné v tomto smere. A ešte posledná poznámka. Viem, že vyslanec Demistura chce venovať mimoriadne pozornosť najmä účasti žien. Je to kľúčový bod aj pre využitie potenciálu Sýrie do budúcna. A ešte e, posledná poznámka. Včera ste mali stretnutie s ministrom zahraničných vecí Jordánska. Aj v kontexte Libanonu a Jordánska sú to veľmi pozitívne kroky. Chceme riadiť túto krízu, áno, chceme investovať e, do rozvoja kľúčových partnerov v tomto regióne a tiež Chceme, aby to prispelo k riešeniu e, otázky e, migrácie. V tomto všetkom s vami súhlasíme. Ďakujeme pekne. E, teraz pán Bostináru v mene skupiny SAD. Na dve minúty, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani vysoká predstaviteľka Európskej komisie. Občianská vojna v Sýrii pokračuje už 7 rok. Minulý týždeň sme videli tragédiu v Malaji. Ďalší dôkaz e, bláznostva, ktoré spôsobuje násilie a vojna v krajine. Museli sme vidieť sírske deti, ktoré umierajú od hladu a konečne sme mohli e, skonštatovať, že humanitárne konvoje sa dostali k osobám, e, tisíckam obetí, ktoré už neboli hľadom. Iné e, sírske oblasti sú v rovnakej situácii, ale len opakujem to, čo povedal pán Ban Ki-moon, používať hladomor ako vojnovú zbraň je skutočne vojnový zločin a musí byť potrestaný a e, treba skončiť s touto situáciou a to okamžite a to bude možné jedine vtedy, keď uvedieme do praxe uznesenie 2454 a uznesenie z Viedne. A tiež potrebujeme stabilizáciu politickej situácie a dialogu, pretože to, sú, to je jediná podmienka, ktorá a jediná možnosť, ako priniesť trvalý mier nie je cesta to, čo robia Rusi, e, ničiť civilné ciele budovy a ciele umiernených. E, bombardovanie je kontraproduktívne musíme e, zainteresovať všetkých lokálnych a regionálnych aktérov, Irak a tak ďalej. Oceňujem snahy medzinárodných organizácií aj donorov, ktorý, konferencie donorov, ktorá sa stretne 4. februára mier v Syrii. To je jediná možnosť, aby sme porazili Daesh a jediná možnosť ukončiť stokom imigrantov. A ja dúfam, že to bláznostvo Daesha jedného dňa konečne porazíme. Pán Belder na jednu minútu za ECR, nech sa páči mevrouw de hoge vertegenwoordiger twee kwesties wil ik. Ďakujem pekne, vážená pani vysoká predstaviteľka. Chcel by som položiť dve otázky súvisiace so sírskou tragédiou. Jednak hľadovanie minimálne 400 tisíc ľudí v obsadených regiónoch a taktiež um, prenasledovanie kresťanskej menšiny zo strany sírskych kurdov. E, ďalej, teda poprvé, um, Mandeja je synonymom cieľeného vyhľadúvania obyvateľstva um, ľudia trpia v rôznych regiónoch. 200 tisíc sírčanov je um, predmetom obsadenie tzv. islamského štátu. Z týchto území máme otrasné správy. Všetky tieto územia sú v skutočnosti e, územiami, do ktorých nalietáva koalícia a e, súčasťou tejto koalície sú aj európske krajiny. Preto sa chcem opýtať, prečo e, iba Rusi dodávajú potravinové balíčky do týchto regiónov a nič z Európy sa tam nedostáva. Ďalej chcem upozorniť na právnu situáciu kresťanov a kostolov na kurdských územiach v Sýrii, e, zabavovanie domov, e, celého majetku kresťanov a taktiež e, kurdské útoky na kontrolných postoch v štvrtiach, niektorých štvrtiach miest. To si vyžaduje jednoznačnú negatívnu reakciu Európskej únie. Teraz v mene ALDE pán poslanec Delička. Uh, uh, Ďakujem pekne, vážna pani vysoká predstaviteľka. Chcem vám najskôr zablahoželať ku Kolumbii. O niekoľko mesiacov uh, vám veľmi rád zablahoželám, hoci aj o polnoci, aj k dosiahnutému výsledku v Sýrii. Povedali ste naozaj veľa z toho, čo som chcel spomenúť aj ja. Ja som si prečítal dosť rozsiahlu dokumentáciu v posledných dňoch, ale predsa len poviem niekoľko slov, ak dovolíte jasne sa ukazuje, že 5 krvavých rokov veľmi krvavej vojny sa podpísalo uh, predovšetkým na samotných sírčanoch, ale je to citeľné aj e, na celom svete. Vidíme um, ničivé účinky teroristických útokov e, Daešu na Francúzsku, na Rusku, taktiež na Turecku, na Libanone, na Sádskej Arabii a to spomínam len niektoré krajiny. Myslím, že v priebehu minulého roka sme boli svedkami mm, skutočného milníka. Bolo to veľké upozornenie pre Európanov. Sýrska vojna eh, výrazne ovplyvnila celú politiku na našom kontinente, najmä keďže um, snahe riešiť situáciu sírskych utečencov um, sa spochybňuje samotná existencia Európskej únie a to, na čom je postavené nedávne teroristické útoky v Paríži. Myslím si, že v skutočnosti znamenali, že hrozba um, posúva denodenné obavy na celý kontinent. Myslím si, že v ženevských záveroch sú veľmi podstatné body. Ja e, to nebudem spomínať, ale prečítam to. Všetky stránky vrátania sankčného režimu Ruska a Iránu musia dodržiavať e, rezolúciu OSN 254, musia plniť e, okamžité požiadavky demilitarizácie proti civilnému obyvateľstvu a taktiež musia pripustiť humanitárnu pomoc všetkým tým, ktorí ju potrebujú, aj vrátanie obsadených území, e, predovšetkým Madaja. Akýkoľvek ďalší politický vývoj je nepredstaviteľný bez výrazného zlepšenia situácie obyvateľstva. Tieto rokovania majú jasný program a snažia sa E, nastoliť takú vládu, ktorá bude inkluzívna. E, ďalej je potrebné využiť všetko úsilie všetkých globálnych a regionálnych hráčov, aby sa dodržiavali dohody, ktoré boli dosiahnuté. Ďalej deeskalácia širšej vojny v Sýrii. Toto je predpokladom akejkoľvek efektívnej kampane proti islamskému štátu. Žiadna vojenská stratégia ktorá by sa vzťahovala e, v sírskej dynamike, nebude úspešná v boji proti islamského štátu. E, želám vám veľa šťastia. E, veľmi ma teší, že aj prostredníctvom členského veľvyslanectva v Sýrii sa nám darí pomáhať v tomto procese. Ďakujem. The... Ďakujem. Dúfam, že sa budete držať predpísaného času, pretože máme už um, veľký časový skos a vy ste hovorili o minútu viac, ako e, vám bol pridelený čas. A teraz pán Hroji Georgiou. Ďakujem. Neviem, či v tejto komore je niekto, kto vie povedať o Syrii niečo obsahové a užitočné. Ak je tu niekto taký, tak si myslím, že by ste sa mali zamyslieť nad tým, že je tu malá skupina ľudí, keď každý hovoril o arabskej jari, um, niektorí uh, zdvihli už vtedy hlas a povedali, že po arabskej jari príde veľmi uh, tvrdá arabská zima. A naozaj sa tak stalo. Milióny utečencov, stovky, tisíce ľudí, ktorí zahynuli. je potrebné, aby si za jeden stôl teraz e, zasadli obe strany, opozícia aj provládne strany. Medzi Saudskou Arabiou a Ir- Iránom rastie napätie a vidíme takisto, že turecká armáda sa obracia proti Kurdom a chcem apelovať na všetkých. Pani Mogherini, obráte sa na bývalého prezidenta Busha zo Spojených štátov a pozrite sa na dôsledky toho, čo sa udialo, čo robil. Toto, toto je ovocie tých politických postupov. Pozrite sa na tých ľudí, ktorí zahynuli na milióny utečencov. Pozrite sa na všetkých tých ľudí v Stredozemnom mori. A to všetko vďaka vám, pani Lochbiller. Ďakujem, pani predsedajúca, vysoká zástupkynia. Viedenské rozhovory v novembri priniesli nové nádeje na mier v Sýrii, ale medzičasom tento proces e, bol opäť pozastavený a je otázne, či e, stretnutie v Ženeve tento mesiac sa vôbec bude konať. Pretože na mnohých kritických bodoch sme sa ešte nedohodli. Sýrska opozícia žiada okrem iného, aby vládne jednotky a ich spojenci a takisto bombardovanie civilistov a e, blokády s cieľom vyhľadovať obyvateľstvo, aby toto všetko sa zastavilo, ale zatiaľ sa tak nestalo, ako ukazuje aj hrozný stav v meste Madaja. EÚ musí vyviať teraz veľký tlak na spojencov Sýrie, na Irán a Rusko, aby túto vojnu proti civilistom ukončili. Okrem toho, do ďalšieho kola rokovaní sa musí objasniť, ktorí aktéry do toho budú zapojení. Účasť sírskych kurdov by mala byť zvážená, EÚ by k tomu mala zaujať jasné stanovisko. E, tie rokovania by mali byť čo najinkluzívnejšie. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, aby sa zlepšila humanitárna situácia sírskych civilistov aj v susedných štátoch. Vo februári v Londýne by sa mala konať konferencia donorov a EÚ musí zabezpečiť, aby regiónu boli dané dostatočné prostriedky, humanitárne prostriedky, aby sa včas dostali k obyvateľstvu. Pán eh, Borgecio? Tie rokovania o Sýrii, ktoré sú predpokladané na január, tak chcel by som vedieť, či aj vysoká predstaviteľka môže potvrdiť, že takýto, takéto isté stretnutie sa môže uskutočniť z dôvodu nedostatku existujúcich dohod. Nevieme celkom, aké subjekty z opozície sa majú zúčastňovať toho dialógu, čiže mi sa zdá, že sme ešte veľmi vzdialení od toho želeného cieľu. Istotne sú to ambiciozne ciele, ale treba aj vedieť, akým spôsobom s kým sa dopracovať. Ja si myslím, že treba povedať pravdu, aj pokiaľ ide o zodpovedných za humanitárnu situáciu a nie len ich e, kritizovať alebo odsúdiť, ale odsúdiť aj úlohu, ktorú zohrávajú fundamentalisti v rámci opozície sírskej. O Turecku nikdy nehovoríme o skutočnej úlohe Turecka, akú tom zohráva. Mne by sa zdalo zaujímavé vedieť, aká je pozícia EÚ, pokiaľ ide o e, nelegálne obchodovanie e, s ropou e, cez turecké územie zo strany ISIS ako sú v tom zakomponované aj Rusy. Musíme vedieť, aká je presná situácia E, my dostávame nejaké oznámenia komunikácie z e, Moskvy, e, hovorí sa o tom, že prebieha ten boj proti Dajiš, ale to robí Rusi, to je pravda, iné, iné veci sa nedejú, to je pravda. Pán Golniš. Pán Golniš, 200 tisíc obetí a stovky historických pokladov, ktoré sú um, ohrozované. Takisto e, sírsky kresťania, ktorí boli vyhnaní z krajiny, stínanie hlav a tak ďalej. Toto všetko sa musí zastaviť, ale aby sa to zastavilo, musíme splniť určité predpoklady. Poprvé, najskôr musíme diskutovať s legálnou vládou e, krajiny, ktorá je pra- partnerom, ktorý nemôžeme obísť. E, Saudská Arábia, Katar a Turecko musia prestať pomáhať džihadistickému hnutiu. Tretí predpoklad je potrebné asociovať zainteresované štáty, vrátanie Iránu, Ruska a samozrejme stálych členov Bezpečnostnej rady. A po štvrté, nemôžeme byť naivní a myslieť si, že všetko vyriešime volebnou väčšinou, keď zorganizujeme demokratické voľby, keď sa na tom zúčastnia utečenci, ktorí opustili krajiny, krajinu. Džihadisti nikdy takúto dohodu nebudú akceptovať. A preto piaty predpoklad spočíva v tom, že musíme aj e, silou, ak to bude potrebné, nastoriť mier a na tomto e, medzinárodnom riešení sa musia zúčastňovať aj moslimské štáty, ktoré nie sú účastníkmi konfliktu. Západné bombardovanie určite nenastolí mier v týchto štátoch. Ďakujem teraz pán Štetina ako ďalší rečník. Ďakujem, pani predsedajúca. Dámy a páni, islamský štát a režim prezidenta Asada sú hra- hlavnými hráčmi občianskej vojny. Asadov režim pritom stojí a padá na spolupráci so zahraničnými spojencami. Rusko na jeseň minulého roka vojensky e, vystúpilo v prospech Asada v okamihu, kedy oponenti Asada získavali prevahu. Oni v podstate Rusko zachránilo Asadov režim a spôsobilo novú vlnu utečencov. V poslednej dobe v EÚ sa ozývajú hlasy, ktoré chcú spoluprácu s Asadom a Ruskou federáciou. Napríklad český prezident Miloš Zeman vyzval na podporu Asada otvorenie. Aj v Európskom parlamente sa stále častejšie ozývajú názory, že je potrebné spolupracovať s Ruskom v boji proti terorizmu. Ja si myslím, že je to absurdné a schizofrenické z dvoch dôvodov. Poprvé, je to výzva spolupracovať so krajinou, ktorá sama praktizuje štátny teror. Chceme zavádzať sankcie voči Rusku a zároveň s ním spolupracovať. Po druhé, Asadov režim je pre, eh, premiér, pre priemerného Sirčana nebezpečnejší ako IS. ISIS za rok 2015 zabil 1400 civilistov, Asad eh, zabil 12 tisíc Sýrčanov za ten istý čas, vrátanie 2600 detí. Je to sírska e, sieť pre e, ľudské práva, ktorá priniesla tieto informácie a udáva takisto počty sírčanov, ktoré Adam mučil. Čiže toto prekračuje aj hranice toho, čo robia teroristi islamského štátu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Weidenholzer je ďalším rečníkom. Ďakujem pekne, pani predsednička. Udalosti v Sýrii sú ohromnou katastrofou. Sú tu 100 tisícky mŕtvych, zničená, zničená krajina, 5 miliónov ľudí utieklo do zahraničia. Všetci poznáme tieto číselné údaje. Susedné regióny stoja pred veľkým zaťažením a utečenecká kríza vlastne je aj problémom pre Európsku úniu Skorý koniec tejto, tejto krízy v Sýrii je však veľmi vzdialený. A my sa pozeráme na to, ako dohovor OSN vnímame všetci ako to známe svetlo na konci tunela, preto očakávame, aby si všetky zúčastnené strany sadli za rokovací stôl a očakávame, že tá nádej, že sa niečo urobí, je oprávnená. A chcel by som sa vyslovene poďakovať vysokej predstaviteľke za jej snahy, za to, čo doposiaľ urobila. Čakáme napätí na budúce obdobie, avšak vojna pokračuje. Ľudia zomierajú, dokonca ľudia zomierajú na hlad, ľudia utekajú pred bombardovaním, bomby majú ukončiť vojnu a dá, že ste stále nebol porazený. Nestačí teda čakať na nejaký veľký zázrak, ale musíme paralelne aj z našej strany dodržiavať naše sluby. Potrebujeme vytvoriť bezpečné oblasti, kde sa ľudia môžu vrátiť, pretože väčšina tých ľudí sa chce vrátiť. Ja som to videl, keď som navštívil situáciu priamo v teréne. Sú tu tisíce ľudí, ktorí sa chcú vrátiť, hoci všetko je zničené. Veľa ľudí jednoducho neprežije vojnu, pretože umrú na hlad a vidíme, že ešte stále máme veľa politických utečencov. Musíme robiť všetko preto, aby títo ľudia sa vrátili a vybudovali demokratickú situáciu. Basel Kata byl demokratický aktivista. Nevieme, kde sa nachádza, či ešte žije. A musíme sa zamyslieť aj nad tým, aby sme vytvorili nový maršalov plán pre tento región. Toto je základ toho, aby sa ľudia mohli vrátiť. Ďakujem. Pani Šáke. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážená vysoká predsednička. Ja apelujem na vás, aby ste vyzvali Irán, aby zastavil vojnu v Sýrii, aby zastavil podporu Asadovi. Tie obrazy hľadujúcich detí v Madaji nám pripomínajú, ako veľmi trpia ne, nevinní ľudia. Už je rok 2016 a zdá sa, ako by sme zabudli na to, že sme slúbili, že už vojna nikdy viac nebude. Stále sú tu oblasti, kde, ktoré sú bombardované Asadom a Rusmi. Musíme urobiť viac. Európska únia musí urobiť, čo sa len dá. Musíme žiadať od všetkých nás oveľa viac v týchto ťažkých situáciách a ťaž časoch. Musíme preukázať väčšie vodcovstvo, pretože bez neho, bez vážnych záväzkov, ktoré musia jednoducho byť dodržiavané, pokiaľ je humanitárnu pomoc, utečenci aj naďalej budú utekať zo Sýrie a z prostredia Sýrie, z okolia Sýrie a nemôžeme my sa venovať tejto kríze iba vtedy, keď sa to priamo dotkne nás, či už cez ISIS alebo cez utečencov, ktorí prídu do Európy. Toto bol predsa ten motív pre všetky členské štáty, ale my musíme robiť viac. Ďakujem. pani Arnatu. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. O pár týždňov Sýrčania budú oslavať 5-ročné výročie vojny. E, arabská jar, vlastne e, tá nádej začiatočná sa stala takou nočnou morou. Sýria sa nachádza v chaose, na ktor- ku ktorému sme prispeli my, západné krajiny, že sme podporili sírsku rebeliu, tým, že sme podporili džihadistov, ktorí boli vtedy umiernení nasadenie vojsk Ameriky a ostatných nevyriešili nič. Ešte stále obvinujeme sírsky režim za to, že zabil veľa ľudí, ale zabudáme na to, že, tieto, že sú to mesta, ktoré sú stále v područí a, islamistov. Chcela by som ešte povedať, že miestne noviny hovoria, a, že humanitárna pomoc sa nedostáva k tým, ktorým by sa mali dostať. Chcela by som pripomenúť, že sú tu ľudia, ktorí sú jednoducho v područí islamistov a zatiaľ sa mne pomohlo. Islamistický, islamský štát e, robí ofenzívu nielen v arabských štátoch, ale aj v celom svete a je najvyšší čas, aby sme urobili všetko preto, aby sme diplomatickým spôsobom v spolupráci so sírskou vládou umiernili túto situáciu. Aby sme podporovali naďalej nepoužívanie chemických zbraní, aby sírska vláda skutočne robila všetko preto, aby sa chemické zbranie už nepoužívali. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Kán. Vážená pani predsednička, nedávno sme videli veľké e, strašné situácie, ako trpia v meste Ahmadája ženy, deti. A e, títo ľudia umierajú na hlad. Vyhľadovanie sa používa ako zbraň zo strany sírskeho režimu zdrane, zbraň, e, pardon, potraviny a ne, medicínske produkty nemôže byť používané na vydieranie. Madaja nie je jediným mestom sírským, ktoré je takto obliehané. OSN odhaduje, že 400 tisíc ľudí vyhľaduje v roku 2016. Musíme robiť všetko preto, aby sme zabezpečili príchod humanitárnej pomoci čo možno najskôr do týchto oblastí ISIS bude pokračovať, pokiaľ ide jeho rozširovanie. Ak my, takto naďalej sa budeme prihľadať na vyhľadovanie toľkých ľudí. Musíme pokračovať na tých krokoch, ktoré sme odsúhlasili a musíme sa snažiť nájsť politické riešenie. A vaše rozhodnutie, vážená pani vysoká predstaviteľka, je uvítaným krokom a v tomto kontexte e, vítam aj to, čo, o čo sa snaží Sádska Arábia, aby sa celá opozícia spojila, aby sa vytvorila široká koalícia moslimských krajín, ktoré budú bojovať proti terorizmu. My, Európska únia, apelujeme na Sádskú Arábiu, aby skutočne našla spôsob spolupráce, aby sme zamedzili tejto najhoršej humanitárnej kríze. Musíme robiť všetko preto, aby sme tento konflikt ukončili a priniesli mier a prosperitu všetkým občanom Sýrie. Ďakujem pekne. Je tu modrá kartička. Pán Arno sa chce niečo spýtať. Ste ochotní odpovedať? Nech sa páči. Vážený pán, Kán, pán Corbyn povedal, že ISIS má silnú stránku. A súhlasíte s ním? O čo sú, ktoré sú tieto silné stránky ISISu? No čo ja viem, je, že musíme s ISISom jednoducho a musíme sa s ním vysporiadať, pretože doposiaľ narobil veľké škody v celom svete. A čím vás urobíme, aby sme eliminovali ISIS, tak to bude, týmto bude lepšie. Ďakujem pekne, pán Kocolina. Tá vec, o ktorej diskutujeme dnes večer, e, to, čo môžeme doplniť, je vyzvať e, vás a v rámci tej dôležitej práce, ktorú robíte, pokiaľ ide o ten lokálny, lokálne konflikty, je nevyhnutné mobilizovať všetky možné sily, tak aby sme zabezpečili potom aj prítomnosť OSN a takisto aj v zmysle tej, toho uznesenia, ktoré bolo komuto prijaté v rámci OSN, v nadchádzajúcich týždňoch a dňoch naozaj treba príjmať konkrétne opatrenia a tým pádom treba odovzdať takýto akt dôvery zo strany celého parlamentu. Toto je možnosť, ktorá sa otvára a tá by mala byť prevedená aj do praktickej úrovne. Samozrejme, po ceste je veľa prekážok, prebieha tu humanitárna tragédia, ja už som raz spomenul túto vec, keď sme sa stretli v tejto aule a ide tu predovšetkým o tragédiu generácie e, mladých sírčanov, hlavne detí, e, na ktoré musíme sústrediť e, veľkú mieru snahy skutočne spustiť taký maršalov plán vzdelávania. A potom je tu otázka aj riešenia týchto, tých utekov. Dve veci sú podstatné, už končím treba prelomiť tie rozdiely a rozpory, ktoré existujú medzi e, jednotlivými skupinami, e, ktoré sa prikláňajú k tomu Daešu. A ďalej treba rozšíriť pozitívnu klímu, e, ktorá vyplýva aj z dohody s Iránom. Pán Freund, ďakujem pekne, pani predsednička. Opätovne sa stiažujeme, že naše závery alebo tie naše vyjadrenia spoločenstva štátov sa zle implementujú, alebo teda ťažko implementujú. A do tejto kategórie spadá aj riešenie problémov v Sýrii. A keď sme hovorili o tých dobrých správach, tak tie sme dostali v kontexte s Kolumbiou, ale teraz máme zasa zlé správy, pretože sú tu problémy. New York Times to píše, že nie je celkom jasné, kto sa na tom stretnutí v pondelok večer zúčastnia, či sa vôbec to zúčastnia uskutočnia. Každý deň zomerajú stovky sírčanov, hoci všetci my chceme mier, ale jednoducho postupujeme veľmi pomaly tie pomocné opatrenia, pokiaľ ide o mesto Madaja, vidíme, že prišli neskoro, pretože ľudia už tam zomierajú na hlad. Mierový proces je samozrejme ťažký, ale tak ako aj pri rokovaniach o atomovej situácii s Iránom, sa musí Európa zasadzovať ešte viac, a nielen pokiaľ ide utečencov, ale aj kvôli tým ľuďom, ktorí tam ešte, teda zatiaľ ešte žijú. Obávam sa, a teraz prejdem do angličtiny, možno by ste začali, možno by ste mali začať telefonovať tých, ktorí majú sa na tom zasadnutí zúčastniť, aby tam prišli. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Andrew Lakis. Ďakujem veľmi pekne. Vidíme, že situácia v Sýrii je naďalej zlá. Sú tu tisícky utečencov, ktorí utekajú z tejto krajiny Avšak spustili sa určité možné riešenia v niektorých oblastiach, ale napriek humanitárnej pomoci napríklad treba povedať, že v meste Mandaja sme mali minulý týždeň predsa len 5, 5 ľudí, ktorí zomreli na vyhľadovanie, takže ISIS takisto uniesol ďalších ľudí. Musíme byť oveľa aktívnejší, pokiaľ ten časový harmonogram, a to, aby sme mali spoločnú bezpečnú Sýriu a nemôžeme tieto nebezpečné scenáre tu takto ďalej rozširovať. A pokiaľ ide o utečeneckú krízu, je úplne zrejme, že deeskalácia ako taká sa nedosiahne, ak ne zlepšíme situáciu v Sýrii, alebo ak sa táto nezlepšia, musíme implementovať to, na čom sme sa dohodli, predovšetkým pokiaľ ide o presídlovanie. A nemôžeme byť taká situácia taká, že jednoducho po každom samite prestaneme konať. Ďakujem a teraz nastáva spontánna rozprava a ako prvý, prvá dostane slovo pani Petír. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja sa domnievam, že je mimoriadne dôležité nájsť politické riešenie tohto konfliktu, ktoré by zapojilo všetkých aktérov v rámci situácie v Sýrii, tak aby sme konečne po 5 rokoch vojnového konfliktu dokázali e, ísť cestou mieru riziko, ktoré predstavuje islamský štát, je príliš vážne, vyžaduje si jednotnosť a naliehavú reakciu. Podľa našich údajov Daesh alebo ISIS e, vo februári 2015 zautočil na 35 kresťanských dedín a viac ako 3000 ľudí pri tomto vyhnal zo svojich, zo svojich domovov situácia sa len zhoršila, kresťania sa dostávajú do rizikovej situácie a to je situácia horšia pre nás ako aj pre Sýriu, pretože spoločnosť si musí uvedomiť, že rešpektovanie náboženského vierovýznania je jednou z hlavných, jedným z hlavných skladbých kameňov demokratickej spoločnosti. Musíme robiť všetko, čo sa dá, aby sme podporili zainteresované strany tak, aby dokázali s cestou mieru, aby dokázali účinne bojovať proti ISISu. Pani predsedajúca, najskôr sa chcem skutočne poďakovať Federike Mogherinovej za všetko jej úsilie, ale osobitne za jej veľmi obozretné, avšak stále prítomné posolstvo nádeje, ktoré ste sem dnes e, priniesli, pokiaľ ide o, to, o ten priestor pre nejakú príležitosť všetajúcu sa. Takisto by som chcela povedať, že mali by sme viac začať uvažovať o období po konflikte v Sýrii, ako to bude vyzerať. A mali by sme vyslať posolstvo aj na ľudí v Sýrii, vrátane tých, ktorí sú ako utečenci teraz v táboroch, aj tu na území únie. E, dôležité je, aby sme nezopakovali chyby z Iraku a Afganistanu. Jednou z tých chýb bolo, že demokratická časť sveta, západná časť sveta im neposkytla ľudské zdroje na to, aby vybudovali demokratické inštitúcie v tom novorodiacom sa Iraku že my môžeme vyslať eh, posolstvo na mladých ľudí v rámci tých utečeneckých radov, že najlepší spôsob, ako im dať eh, nádej do budúcnosti, je dobre sa pripraviť, dobre sa vzdelať, tak aby mohli prísť naspäť do Sýrie a neuvažovať na zlepšení vlastných eh, životov, ale ponúknuť nejakú víziu a budúcnosť aj pre celú Sýriu, pretože to by mohla byť časť toho maršalového plánu, pretože skutočne je tu potreba takéhoto plánu pre Sýriu. Ďakujem, pán Marias. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Porazenie Daešu e, bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať občianská vojna v Sýrii a aké opatrenia budú prijaté na to, aby bol dosiahnutý mier. Keď Sýria má znova fungovať ako krajina, kde budú aj voľby, teda kde, bude aj ústavná, ústavná nejaká ústava zabezpečená, tak budú musieť prebehnúť e, voľby. Samozrejme, my musíme jasne povedať aj Sádskej Arábii, Kataru a iným krajinám, ktoré podporujú džihadistov, že je to plne neakceptovateľný postoj. Turecko a 3 miliardy, ktoré im máme poskytnúť na to, aby pomohli zabrániť prílevu utečencov. Nezabudnime na to, že sú tu Turci, ktorí e, v rámci Turecka sú zapojení do rôznych trestných zločinských organizácií, ktoré zabezpečujú presun takýchto utečencov do Európy. Na to, aby sme dokázali viac eh, proaktívne fungovať v rámci celého kontextu, tak musíme zabezpečiť existenciu hotspotov. A to nie len v Únii, ale aj v Turecku. Ďakujem. Mr. Kouso. Pán Kouso. Eh, ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená pani vysoká predstaviteľka. keď hovoríme o tom, e, že nie je zaznamenaný žiadny pokrok e, v Syrii, ako môžeme očakávať e, pokrok, keď také krajiny ako Turecko a iné participujú na pašovaní nelegálnom mm, ropy. Nevidíme nejaký pokrok, pokiaľ ide o tú koalíciu proti Daešu. Musíme ale zmeniť náš pohľad, našu víziu E, Spojené štáty sú posadnuté istou víziou, my ale potrebujeme sformulovať vlastnú európsku víziu. Takisto musíme osloviť sírskú vládu. Zaznievali sťažnosti ohľadom e, neprítomnosti dialogu so Sýriou. Budúcnosť Sýrie by nemala rozhodovať Spojené štáty, Europol alebo teda Rusko. Mali by to byť samotní Sýrčania, ktorí o tom rozhodnú. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Po mnohých eh, ambivalentnostiach, eh, pokiaľ ide o tieto, tieto procesy, eh, obrovské počty obetí a obrovské počty utečencov, konečne sa dostávame za rokovacie stôl, to sme si všetci želali. Samozrejme, očakávam veľa vecí od tých zvolených strán diskusie. Takisto prítomnosť Saudskej Arábie istým spôsobom predstavuje ambivalentnosť, pretože tam džihadizmus ale tie najviac, zapojené, najviac zapojení aktéry regionálni naozaj musia chcieť takýto mier. Ak po tom, čo bol popravený Dimral Nimr, máme veriť v Saudskej Arábii, tak je to len ťažké, ťažko predstaviteľné. Samozrejme, my nehovoríme o pozícii Turecka. My naozaj musíme byť schopní vyriešiť budúcnosť Asáda. Pokiaľ ide o túto tému, Rusko, Irán, Spojené štáty naďalej si dávajú na čas. Každopádne sa tu četá istá pozitívna možnosť pre takúto spoluprácu. Ja sa pýtam, čo musíme urobiť. My musíme zabrániť eh, prítoku peňazí a zbraní na Daesh. Pokiaľ ide o Katar a Kuwait, ich eh, zapojenie nie je dostatočné na to, aby sme zabezpečili takýto cieľ. Ešte stále v Sýrii a v Iraku fungujú tieto rafinérie a, rafinérie a ten tok toho obchodu nebol nejakým spôsobom zabranený, alebo teda prečatý. Keď budeme chcieť nastoliť mier, tak bude to vyžadovať náročné, ťažké voľby. Pán Epitius. E, ďakujem. Ja si myslím, že v prípade Sýrie Európska únia sa zdráha implementovať e, takú konkrétnu politiku, ktorá by zabezpečila vyriešenie konfliktu. Sýrii. Európa skôr rieši e, veci všeobecným spôsobom, filologicko-filozofickým, tak povediac, a nepríjima opatrenia, ktoré prispejú k zmieneniu situácie, k zmieneniu humanitárnej krízy, ktorá sa eskaluje. Každodenne mnohí ľudia prichádzajú o život, e, je tu veľa bojov a ľudia umierajú buď v dôsledku aktivít Daešu, alebo v dôsledku iných krokov aktivít. A jednoducho Európska únia sa len prizera sú veľmi jasné riešenia. Poprvé musíme izolovať tie konkrétne krajiny, ktoré podporujú džihadistov, inými slovami Turecko, Katar, Saudská Arábia. A po druhé, v rámci Európskej únie musia prebehnúť e, neodkladne rokovania s Ruskom, e, s prezidentom Asadom, s Kurdami zo Sýrie a takisto s predstaviteľmi sírskej opozície, tak aby sme vytvorili novú atmosféru správy veci verejných v tejto krajine a aby sme vyriešili situáciu a to prelievanie krvi, ktoré je nehanebnou vecou aj z pohľadu Európskej únie. Pani vysoká predstaviteľka, nech sa páči. Ďakujem pekor uviesť, že ja sa snažím tu naznačiť istým spôsobom nádej, pretože naozaj som presvedčená, že ak sa nám nepodarí identifikovať dôvody nádeje na tej ceste dopredu, tak bude ťažké pracovať na tej e, zmene, ktorá nás má doviesť k lepšiemu, k lepšiemu zajtrajšku. Ale naozaj tá cesta bude ťažká a zdlhavá. Prosím, neočakávajte nejaké dramatické obraty, čo skoro to, čo sa nám nakoniec konečne podarilo, je dostať sa na tú správnu cestu. Avšak sme ešte ďaleko od toho, aby sme mali nejaké riešenie toho vojnového konfliktu alebo sme zabezpečili koniec tohto vojnového konfliktu. Je však pravdou, že keď sa pozrieme rok dozadu, keď bola rozbitá, rozbité medzinárodné spoločenstvo, región bol celý tiež fragmentovaný a nemali sme žiadnu cestu, žiadny proces, cestovnú mapu, kalendár, istotne sa dnes nachádzame v oveľa lepšej situácii a to nám umožňuje stanoviť si istý, istý smer cesty a vytvoriť predpoklady, na zahájenie tých rozhovorov, na to, aby bol implementovaná cestovná mapa, aby ten harmonogram bol naplnený. A ja si myslím, že toto je naša cesta, cesta Európskej únie, ktorú koordinujeme so všetkými členskými štátmi. Tí, ktorí sedia za stolom a tí, ktorí nesedia za stolom, aj z tohto dôvodu je pre mňa mimoriadne dôležité, aby sme neustále otázku sírskej krízy dávali na program Rady pre vonkajšie záležitosti, tak aby sme sa ubezpečili, že všetkých 28 krajín bude zapojených plne do procesu a že tam budú sedieť, že bude plne zastúpená Európska únia a že bude neustále tá spätná väzba prebiehať obojsmerne. A som rada, že podobne môžeme postupovať aj s parlamentom, pretože viete, e, z môjho pohľadu je parlament veľmi dôležitý aktér našich vonkajších záležitostí, ale tu ani tak nejde o stanovanie podmienok, nejakých predpokladov, ale skôr ide o vytvorenie istých hodných predpokladov na naštartovanie tých e, rozhovorov, aby boli produktívne pri silnej súčinnosti s, so Spojenými národmi. E, mnohí ste sa pýtali na zloženie delegácie na strane opozície, na čas ste sa pýtali na spôsoby, na formát tých rozhovorov, či sa rozhovory udejú budúci týždeň v pondelok, alebo či príde k ich odloženiu my sme samozrejme o týchto veciach diskutovali nielen so včera s ministrami zahraničných vecí, ale ja som osobne o tomto diskutoval aj e, so zamestnancami stáva demistúra, skôr ako došlo k debriefingu včerajšiemu, ale chcem povedať, že je tu aj osobitná úloha pre osobitného vyslanca EU, ktorú, ktorú podporuje aj tá osobitná podporná skupina, support group. My, ja si myslím, musíme zachovať ako Európska únia aj ten mandát a úlohu OSN, pokiaľ ide o zadefinovanie spôsobov a časového harmonogramu rokovaní, ktoré budú, ktoré budú viesť. A takisto sa ubezpečiť a zabezpečiť teda, že všetci aktéry, medzinárodní ako aj regionálni, sa budú dostatočne, cítiť dostatočne komfort, komfortne z toho pohľadu, že OSN zabezpečuje všetko rovnakým spôsobom. Čo je dôležité pre nás, pre Európanov, a to som povedal aj na úvod, je, že takým či onakým spôsobom, a to je v rukách osobitného vyslanca OSN zadefinovať to, že tak či onak sa nám podarí nájsť spôsob, ako zagarantovať e, všetkým skupinám v rámci Sýrie dobrý výsledok. Tí, čo boli na konferencii v Riade, aj tí, ktorí tam neboli, e, za predpokladu teda, že sa podpíšu pod takéto mierové snaženia, že budú bojovať proti Daešu, proti Al-Nusra, a proti teroristickým skupinám, ktoré konsenzuálne definujeme pod hlavičkou teroristické skupiny a že všetky tieto aktéry sa, si nájdu spôsob, ako sa zúčastniť tohto procesu a že, sa ho, že si ho tak povedia zo svoja. Pretože mm, viacerí z vás ste povedali, kľúčom je, aby sme zabezpečili participáciu Sírčanov na tvorbe budúcnosti ich krajiny to všetkých Sýrčanov máme na mysli, všetkých Sýrčanov, to znamená aj tých, ktorí sú v súčasnosti mimo Sýrie. Čo je takisto dôležité, je, je vecou, ktorú naznačil kolega Kocolino, aby sme pracovali s tými generáciami, lebo tu prichádzame o skutočne generácie Sýrčanov, ktorí prichádzajú o život, prichádzajú o možnosť vzdelania, prichádzajú o nádej. A to je vec, e, e, ktorá môže draho Sýriu a nielen ďalšie roky, ale celé desaťročia. E, preto investujeme veľké množstvo našich financií, ale aj práce, pracovné úsilia a smerujeme to do vzdelávacích programov, pretože musíme za, zaručiť, aby krajina, ktorá mala predtým, pred konfliktom veľkú veľkú úroveň vzdelávania, aby naďalej dokázala investovať e, do budúcnosti svojich generácií, pretože nastane chvíľa, kedy budeme musieť pracovať na obnove tejto krajiny a budeme musieť mať e, nachystané generácie sírčanov, ktorí budú ochotní zapojiť sa do veľmi náročného procesu materiálnej a nemateriálnej obnovy krajiny. Takže znalosti, kompetencie, skúsenosti, vzdelanie, celých generácií musí byť v tejto chvíli zabezpečené, pretože v opačnom prípade budeme mať e, veľké problémy 5, 10, 20 rokov od dnes aj z pohľadu radikalizácie, pretože mladé generácie, ktoré dnes zažívajú len vojnové konflikty, e, vyhľadovenie a život v utečenských táboroch, v najlepšom prípade, zrejme nebudú tými najlepšími občanmi do budúcnosti, do, zajtra, do zajtra to je jasný záujem, ktorý máme, mietný záujem, ktorý máme a ktorý sa týka aj investície do našej vlastnej stability a bezpečnosti do budúcnosti. E, na záver chcem povedať, že bolo položených veľa otázok, ktoré súviseli s diskusiami, ktoré e, prebehnú buď e, dnes v noci, pokiaľ ide o napätie medzi Saudskou Arábiou a Iránom, a čo s tým súvisí, situácia v Turecku, situácia náboženských menšín, počnú s kresťanmi, veci, ktoré sú ešte predmetom diskusie, či dnes večer alebo zajtra. A dovolte mi jednu vec zdôrazniť, e, ktorú som už spomenul aj v minulosti. Naozaj rada sem prichádzam a rada si vymieňam názory s vami a považujem to za veľmi užitočné aj z pohľadu mojej práce, ktorú robím či na úrovni komisie alebo na úrovni rady ako vysoká predstaviteľka únie ale ja by som navrhovala ako e, bývalá poslankyňa parlamentu, nie európskeho, ale národného, tak skromne by som e, navrhla, aby ste si zadefinovali nejaký kalendár, harmonogram diskusí o vonkajších záležitostiach, v rámci ktorého sa budete sústrediť na kľúčové záležitosti a tým budete môcť komunikovať aj smerom na von, že sa parlament sústredí mesiac po mesiaci na takéto ťažiskové témy e, zahraničnej politiky. Možno by sme takto dokázali lepšie zorganizovať našu prácu, tak aby sme potom neopakovali rovnaké diskusie počas tých dvoch, troch dní, ktoré spolu trávime počas mesiaca. Ešte by som tu ukončila e, ohľadom jedného konkrétneho bodu, ktorý niekto spomínal, pokiaľ ide o podporu Jordánska vo súvislosti s obchodnými aktivitami my sme o tom včera veľmi podrobne diskutovali s Nasar Žudrom, ministrom tanečných vecí Jordánska, eh, bilaterálnom, na počas bilaterálneho stretnutia aj na rade ministrov zahraničných vecí. Eh, ďalej som mala možnosť diskutovať o tom aj s jej veličenstvou kráľovnou Jordánska, eh, minulý týždeň v Bruseli. To bude návrh, ktorý ja predložím, aby sme podporili Jordánsko nielen finančne, ale aj istými výnimočnými, dočasnými a zacielenými opatreniami, ktoré majú zvýšiť a zľahčiť ich obchodovanie s Európskou úniou, pretože e, vo svetle toho, tej londýnskej konferencie vypracovávajú veľmi ambiciózny plán, ktorý má vytvárať možnosti a príležitosti spolu s jordánskymi a sírskymi utečencami, to bude veľmi dôležité, ktorý má zabezpečiť e, v stredno- a dlhodobom horizonte integrovanie sírskych utečencov do hosti, hostiteľských spoločenstiev, komunít, bez toho, aby dochádzalo ku konfliktu v týchto hostiteľských komunitách, e, lebo také výhľadky tohoto hostiteľstva počas dlhšieho obdobia v nejakej krajine, e, ktorá je obklopená nejakým spôsobom krízou a ktorá nie je bohatá na prírodné zdroje, to môže viesť k spoločenským a politickým konfliktom, ktoré musíme, ktoré musíme predchádzať. Ja dúfam, že sa budem môcť spolahnúť na podporu tohto parlamentu, aby sme pracovali týmto smerom. Teda nie len priama finančná pomoc pre hostiteľov, hostiteľské krajiny pre utečencov, tak ako je to v prípade Jordánska, ale aj obchodné opatrenia, ktoré môžu v strednodobom horizonte pomôcť Jordánsku investovať do tvorby pracovných miest, a do ekonomických investícií. Tu na to ukončím. Ešte raz sa vám veľmi pekne chcem poďakovať za vaše podnety, ktoré sú veľmi cenné pre mňa a ja naozaj dúfam, že cesta pred bude tak pozbudivá, ako sme to mali možnosť zažiť za posledné 3-4 mesiace a že sa nám spolu e, s našimi hlavnými priateľmi a partnermi v rámci regiónu a na globálnej úrovni podarí uľahčiť a posunúť dopredu tento veľmi náročný proces a naozaj sa domnívam, že nakoniec to bude na, na tej správnej ceste. Olen